preventívne opatrenia na boj proti rozdielom v dôchodkoch žien a mužov v EÚ. A udelám slovo komisii, komisárke Tyson. Ďakujem opäť, pán predseda, vážení poslanci Európskeho parlamentu. Keď sme pred rokom vstúpili do úradu, tak eh, kolegium začal pracovať a ja súhlasím s vami, že rozdiel dôchodkov 40% medzi mužmi a ženami to je totálne nepriateľné. 40 až 46% v rôznych krajinách naprieč EÚ. A je jasné, že aj politika v podstate mení situáciu. Musíme e, pomôcť vytvoriť určité e, politické ciele, aby sme navohli do situácii predtým, než sa ľudia dostanú e, do dôchodky. Ja urobím e, konkrétne kroky. Pred koncom roka predstavíme strategické zaangažovanie pre rodovú vyrovnanosť, rodovú rovnosť a chceme vytvoriť rovnosť medzi pohľaviami, pohľaviami a riešiť príčiny rozdielov v dôchodkoch. Viete, že v roku 2016 má komisia predstaviť e, začiatok iniciatívy pre pracujúcich e, opatrovateľov a rodičov a taktiež chceme riešiť otázku e, podzastúpenia žien na pracovnom trhu. Myslím si, takýto nový prístup bude prospešný pre všetkých, pre e, pracujúcich rodičov a iných opatrovateľov, ktorí sa snažia vyvážiť svoj rodinný a profesný život, ale taktiež to pomôže ženám, aby mohli sa lepšie zúčastňovať e, na pracovnom trhu. Môže sa tým lepšie rozdeliť starosť, čo sa vyslala medzi mužmi a ženami a taktiež sa tým posilní e, rovnová rovnosť. Konzultácie sociálnych partnerov a otvorené verejné konzultácie na tieto témy už boli spustené. No a ďalej, čo sa týka ehm, rôznych ehm, ustanovení pre dovolenky, tak by sa mala zaručiť väčšia flexibilita a E, taktiež e, by sa teda mala táto situácia napraviť, tak by sa by lepšie motivovali ženy. A e, ženy často sú nutené prerušovať svoju kariéru, kvôli tomu by sa starali o deti. No a my taktiež chceme riešiť túto situáciu a taktiež teraz zmenšiť rozdiel v dôchodku medzi mužmi a ženami. Komisia taktiež chce spustiť rôzne kampane, aby sme riešili rozdiely medzi platmi mužov a žien. Komisia prideli 4 milióny eur na členský štát, aby e, šírili členské štáty osvetu o rozdieloch v, dôcho- o v dôchodkoch mužov a žien. A čo sa týka merania tohto e, dôchodkového rozdielu, tak my monitorujeme situáciu a už sme sa dohodli s Eurostatom, aby pravidelne aktualizoval e, príslušné e, údaje, čísla. Ďalej budeme spolupracovať s členskými štátmi e, a taktiež s výbormi pre zamestnanosť, výborom pre zamestnanosť aby sme znížili tento rozdiel medzi dôchodkami mužov a žien. A taktiež budeme využívať rôzne e, odhady a ukazovatele v rámci našej práce v európskom semestri. Taktiež sa pozrieme na ďalšie kľúčové ukazovatele, ako napríklad e, rozdiel medzi mužmi a ženami, čo sa týka e, chudoby v starobe. Údaje ohľadom rozdielov v platoch pochádzajú od e, akademických expertov, ktorí boli poverení, aby sa zaoberali e, činnosťou tejto oblasti. A posledné údaje e, boli použité v našej správe v roku 2015. Taktiež ukazovateľ rozdielov medzi dôchodkoch ukazuje, aký dopad má Eh, dĺžka kariéry, eh, pracovný čas a ostatné faktory, aký to má dopad na výšku dôchodku. V niektorých prípadoch sa dá eh, vyrovnať tento rozdiel. No, je tam nejaká minimálna garancia dôchodku alebo napríklad dôchodok, vdovský dôchodok pre ženy. A Je tam v opačnom prípade e, obrovské rizikovi, že bude, budú tieto ženy vystavené e, hrozbe chudoby. Taktiež musíme e, zvýšiť tieto zábezpeky, o ktorých som hovorila. No a na záver chcem teda povedať niečo pozitívne a chcem som povedať, že je stále väčšie percento žien zamestnaných eh, v členských štátoch za posledných 30 rokov, to skutočne stúpa a eh, tie rozdiely v platoch sa znižujú a v niektorých prípadoch sa, e, sa veľmi znižujú. Napriek tomu sa nám ešte nepodarilo úplne odstrániť tieto rozdiely tieto naďalej sa potom rozdiely v platoch sa pretavia do rozdielov v dôchodkoch. A preto komisia nebude e, naďalej riešiť len rozdiely v dôchodkoch, ale zintenzívni svoje úsilie aj teda v oblasti riešenia problémov súvisiacich s rozdielmi v platoch. Ďakujem a teraz prichádzame jednotlivým rečníkom za politické skupiny, za EPP, minútu a pol, pani Agniška Kozlovská-Rajevič. Pane, pane przewodniczący, pani... Ďakujem veľmi pekne, pán predseda, vážená pani komisárka. Situácia ktorej e, ženy nedokážu si zabezpečiť slušný dôchodok, e, je nespravodlivá. A ja som mimoriadne vďačná, ďakujem vám za vaše slova ohľadom rozdielov medzi pohľaviami a za tie vyhlásenia, ktoré ste prezentovali. A ďakujem aj za iniciatívy, ktoré už boli realizované a ktoré ešte len budú realizované, pretože e, tie mzdové rozdiely a vzťahu k pohľaviam, to je veľká nespravodlivosť hlavne pre ženy, ktoré si budujú kariéru a vidíme tu istý ukazovateľ kumulačný. Ten bude pre nás veľmi užitočný e, na to, aby sme bojovali za väčšiu rovnoprávnosť. Budeme musieť to riešiť na európskej úrovni. Budeme sa musieť pozrieť aj na dôvody za tou rodovou medzerou, e, ktorá sa skrýva s rodovou medzerou a súvisí to samozrejme s účasťou žien na trhu práce, ako dlho, koľko rokov odpracovali a aké príspevky odviedli. Čiže budeme sa musieť pozrieť, ako som už povedala, na účasť žien na trhu práce. Ak chceme zabezpečiť vyššie dôchodky pre ženy, tak potom musíme umožniť ženám, aby dokázali takéto dôchodky nadobudnúť. Nie je to len otázka rovnováhy medzi pracovným a pracovným životom medzi voľným časom, ale musíme sa pozerať, akým spôsobom ženy figurovali na tom pracovnom trhu, ako, aký majú priestor napríklad na postup kariérny. Čiže akákoľvek stratégia, ktorá e, bude vypracovaná, bude sa musieť pozrieť na otázku týchto mzdových nerovností. E, je to vec, ktorá sa týka všetkých členských krajín a treba ju riešiť na európskej úrovni. Ďakujem e, za EPP, za socialistov a demokratov, Vita Steinruck otázka, či je človek mužom alebo ženou, to je rozhodujúca vec e, v Európe, pokiaľ ide o prístup na trh práce, a pracovných podmienkach a hlavne pokiaľ ide o mzdu. A ženy v EÚ, to vieme všetci, e, zarábajú asi 16 menej v porovnaní s mužmi a to samozrejme sa jednak jednej potom prejavuje aj na nižších dôchodkoch následne a komisia, ako ste vyjadrili pani Tajsenová, sa chystá týmto problémom zaoberať. Počula som, že starostlivosť o deti by sa mala zlepšiť, aby to byť pružnejšie, ako aj pracovná doba a muži by mali dostať viac stimulov, pokiaľ ide o starostlivosť o deti a o zabezpečenie rodinného života. To je milé, ale to ten základný problém nerieši, pretože skutoč, v skutku ide o mzdové rozdiely, tie musíme zrušiť a musíme inde ten šrob pritlačiť, tak povediať. Musíme zabezpečiť rovnaký prístup na pracovný trh pre ženy, musíme hovoriť o tom, ako zabezpečiť rovnaké mzdy a tieto požiadavky musia byť povinné pre zamestnávateľov. Komisia hovorila o tom, že je treba získať informáciu o takýchto rozdielov, ktoré stále panujú na eh, trhu miest, a musíme vypracovať pracovné plány, ktoré to budú zohľadňovať. Len takto dokážeme zabezpečiť e, transparentnosť a e, odstraňovať e, tie rozdiely v mzdách. A takýmto spôsobom môžeme následne potom odstrániť aj rozdiely v dôchodkoch. A teraz za liberálov Marian Harkin. Ďakujem pekne, vážená pani komisárka, za reakcie tie údaje z týchto štúdií sú skutočne dôvodom na vážne obavy. V mojej krajine, v Írsku, tá medzera je asi na úrovni 14%, celková medzera mzdách eh, medzi mužmi a ženami je asi 35% a pokiaľ ide o dôchodky, tak je to asi 40% rozdiel. To sú šokujúce štatistiky. A tú otázku, ktorú si musíme zodpovedať dnes večer, v prvom rade ide o to, ako môžeme zúžiť tú medzeru v dôchodkoch a po druhé, čo môžeme spraviť, aby sme sa ubezpečili, že tých, tie dôchodky tých, ktorí sú teraz zamestnaní, budú adekvátne a udržateľné. Som rada, že som počula, že ste povedali viaceré riešenia. Hovorili ste o e, vdovských e, dôchodkoch, hovorili ste napríklad o myšlienke minimálnych dôchodkoch e, alebo o tých, ktorí majú nejaký, majú nejaký príjem už po od, odchode do dôchodku. Predtým sme hovorili o zdravom pracovisku, o zdravých zamestnancoch. Musíme sa ubezpečiť, že takéto pracoviska nadalej zostanú a že budeme mať dobrú rovnahu medzi pracovným a voľným, teda pracovným životom a keď ľudia budú chcieť e, ostať v práci, tak budú mať takúto možnosť. Hovorilo sa o nejakých kreditoch, pokiaľ ide o nedobrovoľnú absenciu z práce, či už z dôvodu iných povinností alebo z dôvodu e, choroby. A tu vzniká otázka, ktorú si musíme položiť na národnej ako na, na európskej úrovni. Je akceptovateľné, aby ľudia, ktorí sa musia starať o, o ostatných, že tí budú potom odsúdení na oveľa väčšie riziko chudoby v starom veku. Podľa mňa je to neakceptovateľné, pretože spoločnosť, tak ako sme ju vytvorili, sa spolieha na rodinu a platených tých, tých pracovných opatrovateľov bez nich by došlo ku kolapsu a bolo by to neudržateľné. Preto ako spoločnosť musíme tieto veci zapracovať do našich systémov dôchodkového zabezpečenia a sociálneho zabezpečenia. Ďakujem. E, ďakujem pekne. Minúta a pol Linda Boylen za lavicu. Zjednotenú. Ďakujem pekne táto medzera medzi e, pohľaviami, ako spomínala kolegyňa, v Írsku sa zvýšila už od začiatku hospodárskej krízy. Dôsledkom je, že mnohým ženám je popieraná ekonomická nezávislosť a dôstojnosť, ktorá sa k tomu viaže e, v rámci dôchodkového veku. Vieme, že takáto medzera vychádza z kumulatívneho dopadu faktorov vrátane tej mzdového rozdielu, ale musíme si uvedomiť, že keď hovoríme o preventívnych opatreniach a o riešení takéhoto, takýchto mzdových rozdielov, je, že tie, tie politiky, ktoré sú príjmané, skôr zhoršujú situáciu. Politiky, ktoré boli prijaté následnými vládami v Írsku od roku 2008, zhoršili situáciu pre ženy v Írsku. E, vláda znížila nároky na, starob, na starobný dôchodok a osobitné odvetvia, ktorým dominujú ženy, e, vzdelávanie a opatrovateľstvo a sestry zdravotné, tak tam došlo tiež poklesu. E, máme najvyššiu mieru najnižšie platených miest v rozvinutom svete v Spojených štátoch a viac ako 60 takýchto miest obsadzujú práve ženy. To je trend, ktorý je rozšírený po celej EÚ a pritom e, starostlivosť o deti a jej náklady predstavujú najväčšie náklady. Toto spôsobuje, že niektoré ženy sú úplne vylúčené z účasti na e, produktívnom hospodárstve a nutí ich to utiekať sa k takýmto slaboplateným nestabilným miestam je viacero spôsobov, ako riešiť takúto medzeru, takýto rozdiely, ale najskôr musíme uznať e, katastrofálny dopad e, politik úspornosti na ženy a musíme ich okamžite zvrátiť. Ďakujem pekne a teraz Maria Arena, e, minúta po ah, Okay. <laughs> Euh, Ďakujem pekne, pani komisárka, za vaše úvodné slova. No pravdou je, e, že rozdiely, platové rozdiely medzi mužmi a ženami, e, veca, ktorá e, stvorí počas celej profesionálnej kariéry, dokonca aj pred ňou. No už je nám to pripisované ako tradičná úloha ženy. V momente, no, keď sa rozhodneme pre, pre, pre vysokoškolské štúdium, No a ste hovorili diskriminácia na pracovisku, sa pracovného trhu, je to diskriminácia čiastočného úvesku, čo nie je zohľadené pri výpočte dôchodku, rovnako materská dovolenka, rodičovská dovolenka, ktoré nie sú prístupné rovnakým spôsobom pre mužov, či je tu nerovnosť, je tu a problém harmonizovať rodinný a pracovný život a, a vrátiť sa na pracovný trh. Rovnako je tu ženský sektor, ktorý nazývame chudobný sektor a hovoríme o rozdieloch platových a tiež sú tiež skutočnosti, že tento e, tomto sektore nie sú e, nie je druhý a tretí dôchodkový pilier. No a to všetko e, vedie k situácii, ženy sú čoraz chudobnejšie. Vy ste načetli niekoľké možnosti a ja mm, hovorím napojenie nejaké ďalšie rozpráva Neuchl, eh, eh, Vlenka, ktorá musí byť platená, musí byť pre rodiny a rovnako prvý pilier dôchodkov, ktorý bude riadne financovaný. Nuž, bohužiaľ to v Európe nezažívame, pretože ten prvý dôchodkový pilier je skôr oslabovaný. Ďakujem pekne. Teraz prechádzame k spontánnej časti našej rozpravy a a prvou rečničkou je pani Rodríguez, nech sa páči. Eh, Ďakujem, pán predseda. Vidiečanky, ktoré pracujú v rodinných podnikoch v Európe, mali a naďalej majú mnohé problémy pri, čo sa týka prístupu k sociálnemu zabezpečeniu, sú z rôznych právnych dôvodov alebo z hospodárskych dôvodov a taktiež z kultúrnych dôvodov, ale všetky tieto sú diskriminované ako aj ostatné ženy. Na konci 20. storočia prebehli významné boje zo strany rakúskych vidiečaniek, aby eh, mali právo na dôchodok a taktiež e, e, vidiečanky z Galície, ktoré boli vydaté za mužov, ktoré mali E, iné povolanie než oni a keďže pracovali v polnospodárstve, tak potom už v podstate nemali prístup k sociálnemu zabezpečeniu. A dnes polnospodárky majú e, menšie, majú menšie príjmy než polnospodári. Prosím, pani Tejsen, e, robte príslušné kroky a zohľadňujte aj otázku vidiečaniek. Prosím, nechajte ma ukončiť môj prejav a je, plne, je treba plne uznať ich práva. A teraz Danuta Jazloviecka na jednu minútu. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda, dámy a páni. My bojujeme v Európe s nerovnosťou. Nerovnosťami už veľmi dlho. A vidíme dramatické rozdiely medzi dôchodkovými nárokmi, zatiaľ čo v platoch je priemere 16%, a pri dôchodkoch je to 46%. A vieme, že príčinou toho je nerovnosť na trhu práce. Stratégiu do roku 2020 a je treba povedať, že pre ženy ten pokrok nie je značný, pretože na trhu práce je len 63% z nich zhruba štvrtina žien takmer nikdy nepracovala na trhu práce. Potom nemôžeme očakávať dôchodkové nároky. Napríklad po rozvode. Ďakujem pekne. A iné Zuber, posledná rečníčka. Ďakujem pekne neexistuje žiadna lepšia prevencia na boj proti eh, diskriminácii, ako zastiť rovnosť príjmov mužov a žien a na to treba hľadniť práva kolektívneho vyjednávania, práva treba individuálne rokovať, diskriminačné situácie treba ohlasovať, spravodlivosť ich musí ochrániť, treba zabezpečiť pracovné inšpekcie, rovnako sankcie proti podnikom, ktoré nedodržujú právo. Treba brániť materskú dovolenku, tak aby potom matky neboli pri dôchodkoch znevýhodňované za to, že počas pracovného života sa stali matkami. To je pár opatrení, ktoré treba splniť a rovnako treba bojovať za univerzálny systém sociálneho zabezpečenia, tak aby sme zaistili ženám dôstojný život. Dobre, ďakujem pekne. A na záver slovo dostane ešte komisia. Pani Krajse, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Ja teraz budem hovoriť po holandsky. Dámy a páni, rada by som sa poďakovala za podporu a to, aby sme mohli spoločne pracovať. Skutočne je neslýchaný, neslýchané, že je tu 40-percentný rozdiel v dôchodkoch a to po rokoch, že po toľkých rokoch ešte stále je tu rozdiel platov 16%, nuž a to si, do toho sa skutočne musíme pustiť a sústrediť sa na prácu, ako vyzerá kariéra žien, ako pracujú, v akých odvetviach, aká práca, za akú odmenu, to je dôležité, či sa tieto pravidlá aj aplikujú. No, po druhé regulácia dôchodkov a samotných systémov, špecifický prístup a ustanovenia. že sa tu o vnikaní úveroch, lebo by to malo dobrú možnosť dobrej korektúry. No a treba sa tiež zaoberať eh, druhým pilierom našej správe pension adequacy, když nechcem len reálne systémy, ale chceme aj primerané dôchodky. A to znamená, musí tam byť jasné finančné krytie na zaistenie e, určitej životnej úrovne. Treba rozšíriť e, ten druhý pilier, treba si to pozrieť v jednotlivých sektoroch, tak aby aj tie sektory, ktorých hlavne pracujú ženy, boli zohľadené muša. No hovorili sme dnes o novom prístupe, ja som návrh o ochrane matiek. Ja som ju predložila a tam je množstvo dobrých vecí a treba spoločne na tom pracovať. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne pani Tyson a tým je